So, meine sehr verehrten Takže, vážené dámy a páni, kolegovia, dovolte mi, aby som otvoril dnešné popoludnejšie rokovanie a dovolte mi v krátkosti vám povedať o stretnutí koordinátorov. My sme hovorili o správe pani Lichtenberg, o Spirosovi Danesovi a Mali sme Union Program to Supports a tak ďalej, pána kolegu Stojanova a hovorili sme o novej tabakovej smernici a o stanovisku. E, tu sa e, všetky ostatné správy ešte neboli prerozdelené, tieto sa ešte môžu prerokovať alebo sa môžu presnúť. Um, všetko ostatné vám uh, oznámime systémom Perolam, pretože nemáme čas a vidíme, že ešte máme 10, 9, 10 či koľko uh, programových bodov, takže budeme mať písomné, uh, uh písomné koná, písomným postupom teda rolom. To prejdeme. Budeme hovoriť o čísle 24, o bode rokovania 24. Pán Stojanov, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť hovoriť čo najstručnejšie s tým, aby sme sa mohli venovať všetkým bodom dnešného programu. Gešný výbor pre túto tému je EKON. Týka sa to rámca pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií. Domnievam sa, že ide o mimoriadne dôležitú, vážnu vec. A to vzhľadom na to, čo všetko sme prežili počas ostatných rokov. Mám na mysli nesolventnosť zlyhania e, bank úverových e, inštitúcií. Toto všetko vytvorilo určitú vlnu e, v Európskej únie, mimo Európskej únii, ktorá zahrňa aj štátnu pomoc, je len prirodzené, že e, e, občania našich krajín e, si kladú otázku, prečo daňovníci musia znašať bremena toho, že niekto si nesplnil svoje povinnosti. Prečo musíme pomáhať bankám a iným úverovým E, ustanovizňam. A preto je tu aj návrh smernice, ktoré by malo vytvoriť e, podmienky pre príslušné vnútroštátne orgány, e, aby vedeli robiť audit úverových inštitúcií, najmä tých, ktoré robia cez hraničné operácie. A pokiaľ v rámci kontroly sa dospie k názoru, že inštitúcii hrozí nesolventnosť, treba urobiť preventívne opatrenia, vytvoriť príslušné podmienky na to, aby e, sa umožnilo ozdravenie takýchto inštitúcií, najmä za použitie súkromných peniazí. Asi pred rokom, keď sme diskutovali e, o programoch e, pre ručenie vkladov, poistenie vkladov. Mnohí kolegovia sa pýtali na prevenciu, totiž mnohé takéto programy e, ručenia vkladov by mali byť predovšetkým e, preventívne. Nemali by sme konať e, najmä ex post. Treba prechádzať takýmto stresovým situáciám pre občanov, pre daňových poplatníkov Treba sa e, vyhybať takýmto e, otázkam. Prečo ste nekonali včas? Prečo reagujete až potom, ako sa stala škoda? Toľko stručne k návrhu komisie, e, návrhu smernice. Domnievam sa, že tento návrh prichádza vo vhodnom čase reaguje na pocity eh, mnohých európskych občanov. Moja činnosť v súvislosti s týmto eh, eh, návrhom nebola až taká obširná, ako som si to pôvodne predstavoval. Už som uviedol, že táto problematika je mimoriadne dôležitá. Pozmenujúce návrhy, ktoré sa predkladajú, sa týkajú najmä určitých technických záležitostí, napríklad dôvery daňových poplatníkov, pokiaľ ide o finančný systém, prísnejšie uplatnenia predstavuje v tom, že treba pomôcť finančným inštitúciám, najmä za použitie e, súkromných prostriedkov a nie e, e, peniazy daňových poplatníkov. Niektoré otázky súvisia s právnou terminológiou, ktorá sa používa v návrhu E, týka sa to samotnej koncepcii nesolventnosti, hrozby nesolventnosti akciového kapitálu, aktív úverových ústavov. A samozrejme tu aj vyvstáva otázka delegovaných aktov. E, a tu sa tiež predložili dôležité pozmenujúce návrhy, pretože komisia e, by chcela mať možnosť E, e, vydávať e, delegované akty, zatiaľ čo ja navrhujem, aby takéto delegovanie sa umožnilo iba v dvoch oblastiach počas dvoch rokov, i keď v niektorých právnych nástrojoch sme sa rozhodli, že to môže trvať až 5 rokov. To znamená, že to vo vzťahu k parlamentu budú platiť určité lehoty, ak sa nemýlim E, pozmeňujúce návrhy sa môžu prekladať do 5. februára a bol by som veľmi rád, keby tie nevyspravodajcevia e, ma oslovili so svojimi predstavami ešte do konca budúceho týždňa s tým, aby som vedel reagovať a prípadne e, predložiť v prípade potreby doplňujúce pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, nebudem E, vám brať vaše myšlienky. Pokiaľ by ste mali chuť e, predložiť pozmenujúci návrh, urobte to, ale bol by som veľmi rád, ako to vnímate. Cernov, wer möchte sich dazu äußern? Ďakujem pekne, pán kolega Stojanov. Kto sa chce k tomu viedriť? Zdá sa, že nik. Takže mm, termín na prekladanie pozmenujúcich návrhov je 5. február. Výborne. Takže tak sme o tom rozhodli. A teraz ďalší bod programu 26. To je správa pani Lichtenbergovej. Nech sa páči. Dobre, nie teraz, tak budeme hovoriť o tom neskôr, takže prejdeme k mojej správe. A, a to je Shots Mediation. To je bod 27 Návrh komisie predstavuje prepracovanie smernice o sprostredkovaní poistenie z roku 2002. Ide o výnimky z vykonávania sprostredkovania poistenia. Toto bolo prepracované a účelom celej tej veci je celkové zlepšenie z mojej strany. Som e, tu zapracoval niekoľko pozňacích návrhov, ktoré sa týkajú rôznych aspektov. Za prvé je to obsah e, či rozsah pôsobenie pôsobenia, kde sa ho, komisia chce, aby sa to rozšírilo na reguláciu škody a škodové prípady. Myslím si, že toto nie je vhodné, pretože to nie je také sprostredkovanie poistenia v obvyklom uh, rozmere, ale je to predsa len také vynimočné opatrenie. My tým chceme vlastne navrhnúť vyčiarknutie, uh, vyčiarknutie tej úpravy, kde sa hovorí o takom klasickom prípade, ako napríklad je prenajatie auta alebo cestovné poistenie alebo po pre, ja nevidím žiadny vecný dôvod, prečo by táto výnimka mala byť vyčiarknutá. Ja sa trochu obávam, že pokiaľ táto výnimka nebude na konci, vlastne spotrebiteľ vôbec nebude mať možnosť využívať tieto plnenia. A e, toto plnenia sa využívajú práve preto, lebo sa mu v súvislosti s ponukou služby ponúkajú. Takže bude, bude to značný bude tu znač, budú to znač nároky, e, raz, potom sa tieto poistenia nebudú uzatvárať. A takže čo sa týka rozsahu a výšky prémie, ktoré sa majú zaplatiť za tieto poistenia, tak tie sú pomerne malé v porovnaní s celkovou hodnotou a s celkovou cenou tej prémie, tej splátky poistenia, ktorá sa platí za celú tú službu. Potom komisia hovorila o úprave e, rozsiahleho E, rozsiahlej e, informačnej povinnosti, ktorá by mohla vyvstať. Otázkou je, či to nie je príliš detailné, príliš pre, e, prehnané, pretože myslím si, že tu bol, je potrebné urobiť takisto príslušné korektúry, ktoré som spravil a v, ktoré som teda uviedol v mojom návrhu, návrhu stanoviska výboru. Takisto, čo sa týka Eh, čo sa týka zverejnenia, zverejnenia odmeňovania, odmeňovania tých sprostredkovateľov. To pre zákazníka nie je zaujímavé, pre zákazníka je zaujímavé, aká je cena tej poistky a z čoho sa, z čoho sa skladá celkovo táto cena. Si myslím, že ten záujem tu nie je taký veľký a rozhodujúci. Myslím si, že práve s ohľadom na túto akciu komisie, tu vlastne komisia prestrelila uh, Ehm, pretože tu ide vlastne, a išlo, ide vlastne o to, že boli konkrétne eh, prípady na súde, keď to bolo bezpredmetné, ehm, toto tiež nepovažujem za potrebné. Ja si myslím, že eh, tu je potrebné tiež urobiť niekoľko pozmeňovacích návrhov. Potom je to téma právneho aktu a je otvorené eh, tajomstvo, že toto je právny akt a podstate to sú záležitosti zákonodarcu a len v extrémnych výnimkách by sa to malo riešiť cez delegované právne akty a tieto by mali byť potom príslušne reštriktívne. Takže toto je ten duch môjho návrhu. Eh, chcem, aby sme eh, vypracovali teda odsúhlasili to stanovisko. Nech sa páči vaše pohľady na vec, pani Regner. Áno, ďakujem veľmi pekne. Najskôr sa chcem poďakovať za e, také zhrnutie vášho stanoviska, kde ste e, veľmi jasne načrtli vaše základné body. E, v niektorých som vášho názoru, v niektorých nie a toto nie je nič na začudovanie tak ako ste hovorili, komisia e, chcela zásadné rozšírenie oblasti pôsobnosti tejto smernice, tak ako to predložila a ciele, ktoré e, komisia sledovala, to išlo o transparentnosť, provízie a išlo o to, aby boli zákazníci, teda spotrebitelia chránení. A myslím si, že e, tieto, tento cieľ ko, návrhu komisie by mohol byť veľmi dobre splnený. A ja si teda myslím, že táto rozšírenie ktorý by mal, to je napríklad teda priame predávanie poistiek cez internet. To je dobrá zmena, ktorá sa to, tu navrhuje, čo sa týka otvoreného alebo transparentnosti provízie. Tuto diskusiu sme nedávno mali predsa pri inej smernici a tu sú predsa len rôzne prístupy. Ja nezdenám váš nášho, že to je branž e, samotná, že by e, kompletne stroskotali, keby sa to tak stalo, ale e, celý tento sektor by, pretože celý tento sektor sa snaží mať čo najmenej zmien. Samozrejme, pre zákazníka to je vždy zaujímavé nebyť ponechaný v tme, ale dostať príslušné informácie a tak ako to vyzerá s tými provisiami napríklad, pretože je lepšie e, potom a budú lepšie informovaní, aká je motivácia toho sprostredkovateľa. A e, čo sa týka delegovaných právnych aktov, tu zdieľam absolútne názor pána spravodajcu, e, pretože toto môže zaujímať len zákonodarcu a tie delegované právne akty by mali byť zredukované na, primeranú, na primerané množstvo ešte mi dovolte eh, možno vrátiť sa k jednej idei, ktorú by sme mohli zapracovať a to je eh, doplnenie alebo rozšírenie znižovania miery eh, konfliktu záujmov, aby bolo absolútne jasné, že kto je agent a kto je makler. Takže e, tu, aby sa nestalo, že by tu boli nejaké dvojité oprávnenia a tak ďalej. A za, po, ako posledný bod, to sú sankcie. Myslím si, že to je veľmi zaujímavá téma a musíme skutočne dávať pozor na to, aby sa, tak povediac, zachovala e, vyrovnanosť a e, porovnateľnosť. Ja si myslím, že ten návrh komisie e, bol viac menej veľmi rozumný a veľmi sa teším ako sa to bude vyvíjať e, v priebehu e, tých ďalších diskusí, keď budeme o tom hovoriť hlbšie. Ale e, táto téma sa má viesť samozrejme tak, aby to bolo všetko primerané, aby sme to v tomto duchu aj zvážili. Ďakujem, hovorí pán predseda. Chce niekto ďalší požiadať o slovo? Nie je tomu tak, takže sa môžem poďakovať. Lehota na podávanie e, pozmeňovacích návrhov je 7.2. do 12. hodiny. Pozrieme sa, ak e, pozmeňovacie návrhy budú môcť prísť. A potom, teda opätovne, bod 26, správa pani Lichtenberger. Áno, srdečná vďaka. My sme mali tento dopyt, mali sme niekoľko diskusí, mali sme tu legálne expertízy a otázka takisto odňatia detí alebo e, cezhraničných únosov detí v rámci konvencie. Toto je jedna vec, kde sa e, kde sme obsahovo všetci, e, kde obsahovo všetci spolu so sebou súhlasíme. Sú, je tu záujem určitých štátov a to je predovšetkým napríklad Rusko, Maroko a tak ďalej a tak ďalej. Pretože pokiaľ budeme s určitými e, štátmi pracovať na dohovore, ktorý by e, uľahčil riešenie týchto, takýchto prípadov a to je vlastne tá idea, ktorá je za tým, pretože to sú veľmi emočné prípady, veľmi citlivé prípady a myslíme si, že by sme mali mať, uh, mali mať eh, súhlas a spoluprácu týchto krajín, ale teraz samozrejme vidíme istý kompetenčný spor, kde tak povediac eh, vidieť, že sú tu právne expertízy, ktoré idú proti sebe. Ja si nemyslím, že je dobré, keď existujúce právne akty sa vytunelujú, tak povediať, zo zadu alebo zo spodu a že síce všetci prístupia, vítajú a podpíšu Lisabonskú zmluvu a potom zozadu, predovšetkým čo sa týka medzinárodných zmluv a obdobných vecí, že potom sa pokúšajú toto opätovne nejakým spôsobom zvrátiť. Nemyslím si, že je dobré, keď sa také takýto právny spor e, prejaví na téme, kde je rýchle riešenie v záujme všetkých a preto by bolo skutočne veľmi zaujímavé vedieť, a koľko prípadov sa stiažilo e, pri ich riešení, e, pretože sa toto, toto nerieši E, ja viem, že v rade vládne prioritne názor, že členské štáty by to, by to robili doteraz a mali by to v tom pokračovať a ja to myslím si, že je to možno trochu e, to bol teraz taký nepravný názor, ale je to vlastne duch celého toho dokumentu. Ja by som chcela e, skutočne súrne požiadať rádu a aj všetkých prítomných, ktorí sú tu, aby sme čo najskôr našli riešenie, pretože nemôžeme byť zodpovední za to, keď sa táto téma potom bude chápať ako kompetenčný spor a ono je to už e, niekoľko rokov e, rozhodnuté, aj v praxi to je rozhodnuté, takže ja chcem skutočne apelovať e, na to, aby sme urobili a mohli urobiť ďalší krok, pretože inak bude komisia, ktorá je odkázaná na spoluúčinnosť parlamentu a takisto to počiarkuje v tomto dokumente, že bude potom e, komisia e, žiadať o právne e, vyjasnenie a to tiež nie je v záujme veci, aby sme túto tému takto verejne pretraktovali. Takže pokiaľ existuje, nejaká možnosť v rade nejakým spôsobom vyriešiť tento spor, kompetenčný spor, vyriešiť to na inej úrovni, vyriešiť to inde, bola by som veľmi vďačná, keby zodpovední e, sa skutočne toho ujali a tak, aby sme mohli rešpektovať aj v tomto výbore právo detí. Ďakujem, hovorí pán dá Ďalší e, rečníci, e, najskôr rada a potom komisia. Well, uh, for... Ďakujem za slovo. A keďže dnes popoludní nemáme prítomného predstaviteľa írskeho predsedníctva, ale aj my sme vlastne v pozícii, že môžeme vám odovzdať pozdrav Jerského predsedníctva. Budem voči vám veľmi otvorený, aby sme mohli pomenovať situáciu objektívne a reagovať na tento veľmi dôležitý návrh. Ako viete, dohovor, Hagský dohovor z roku 1980 bol ratifikovaný všetkými štátmi EÚ a je to vlastne postup e, v dvoch etapách. Najprv ide o to, aby sa vlastne aplikovalo, aplikovalo právo z roku, teda tohoto dohovoru z roku. Čiže je aj o pristúpenie k tomuto dohovoru a keď už je niekto zmluvnou stratou, tak musí deklarovať individuálne akceptovanie. Komisia predložila 8 návrhov na základe článku 218 a potom ešte e, e, ďalšieho článku v rám... E, TFEU. Tých 8 návrhov bolo podrobne preskúmaných aj na fórach rady. Môžem povedať, že sme skúmali tých 8 návrhov pri viacerých príležitostiach. Po februári, potom 16. marca, potom 18. septembra 2012, čiže niekoľko mesiacov po prvom preskúmaní návrhu. Počas tohoto preskúmavania sa ukázalo veľmi jasne a zreteľne, že existovali značné základné ťažkosti, e, pokiaľ ide o dohodnú na tomto návrhu. Potom čo sa preskúmal návrh, tak e, bolo jasné, že jednohlasne všet, e, jednohlasný súhlas sa nebude dať dosiahnuť, alebo jednohlasná zhoda. Takže išlo o to, aby rada asi mohla vyžiadať aj stanovisko parlamentu a preto by som ešte chcel povedať, že poprvé je a aj bolo jasné, že počas debát počas rozpráv. Všetky členské štáty sa rozhodli, že budú chrániť deti medzinárod, na medzinárodnej úrovni pred tým, aby boli odňaté alebo zadržiavané e, nejakým negatívnym spôsobom. Mnohé členské štáty vlastne už akceptovali účasť viacerých z tých e, navrhovaných štátov. Po druhé, Chcel by som povedať, že toto je všeobecný kontext, ale ak si želáte nejaké podrobné, odbornejšie odpovede, samozrejme som pripravený reagovať, ak si to budete želať. Momentálne chcem povedať, že na úrovni rady sme konštatovali, že nie je možné dosiahnuť dohodu o týchto návrhoch. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz komisie a potom opätovne pán Stojan, e, teda potom pán Stojanov. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem e, pani spravodajkyni Lichtenberger za to, že ste nastolili túto otázku. Komisie zdieľa znepokojenosť parlamentu a to plne e, o potrebe hľadať spoločné riešenie únie, pokiaľ ide o pristúpenie tretich štátov k dohovoru, hákskému dohovoru. Svoje E, návrhy sme zosladili so zmluvami a to je názor e, právneho odboru komisie. Zobrali sme na vedomie ten prokrok, prípadne nedostatok e, pokroku v rade. Komisie uvažuje o tom, že vylúčené kompetencie únie by sa mali preskúmať Európskym súdnym E, súdom podľa článku 118. Myslím si, že e, na tomto základe by sme mohli nájsť e, riešenie právneho problému vonkajších právomocí. Čiže pripravujú sa príslušné rozhodnutia kolegia komisie v tomto smere. Taktiež sa domnievame, že zatiaľ členské štáty by nemali jednostranne vyhlasovať o súhlase s takýmto pristúpením ak niektoré členské štáty tak učinili, my ako e, ochrancovia e, zmluv, zmluv budeme musieť konať v tomto prípade. Avšak podporujeme celkový politický kurz, e, ktorý spočíva v ochrane detí pred únosmi rodičov. Takisto súhlasíme s názorom parlamentu, že to by sa malo vyriešiť ako celou unijná záležitosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Stojanov, potom pani Tajn. Изключително важен. Аз имам... Toto vlastne je téma, ktorá sa týka e, únosu dieťaťa v Libii. Otec je Libiec a drží si tam dieťa. E, žena je bulharská občianka. A vlastne Uplatnenie tejto zmluvy, eh, tejto, tohto dohovoru, pardon, vlastne umožnilo eh, riešiť tento problém. Niekedy proste deti nastali takéto únosy. Odporujem pani Lichtenberger teda. Chcel by som viedriť, že naozaj je veľmi politovania hodné, že do, do, došlo k e, konfliktu e, e, e, kompetencia, je to na úkor detí. Stáva sa to častokrát a, a to znamená, že nevyriešenie tohto problému znamená, že dieťa zostane u jednej alebo druhej strany a zatiaľ nemáme právne riešenie. Chcela by som podporiť pani Lichtenberger ako spravodajkyňu parlamentu v tejto záležitosti, takisto aj líne komisiu a rada by som vedela, koľko členských štátov spolu to odmieta. Mohli by ste nám to približiť takisto aj zoznam e, členských štátov, aby ste mohli konkrétne menovať tieto štáty. Potom by som sa prípadne e, pokúsila e, osobne rokovať v tejto veci. Možno, že ako bývalým ministrom nie je celkom jasné, o čo tu ide a čo treba konať pri, v záujme detí. Neviem, či je možné zodpovedať túto otázku. A potom napokon odovzdám slovo pani Lichtenberger. Well, I, uh, I... Ani nemám eh, zatiaľ eh, názvy tých členských štátov. Myslím si, že to ani nie je eh, napokon vašim zámerom. Pretože počas diskusí vrátanie diskusí ohľadom vonkajších e, vzťahov a príslušných kompetencií e, e, stalo jasné, že počas diskusí v Rade sa ukázalo, že Únia potenciálne mohla by mať určité kompetencie v tejto oblasti a podľa názoru všetkých členských štátov nie sú o tom pochybnosti, takže je jasné, že mohli by sme mať naozaj e, určitú kompetenciu úniu v tejto oblasti. Na druhej strane nie je tu právna povinnosť uplatniť takúto kompetenciu. Aj to tiež jasne vyplynulo z uvedených diskusí, čiže nadobudli sme dojem, že išlo o rozhodnutie viacerých členských štátov e, v rade a príslušné odbory, e, a teda ja, a tlmočím vám tento názor. Danke, Frau Lichtenberger, bitte. Ďakujem, pani Lichtenberger. No áno, ale práve v svetle vašich posledných slov a ďakujem, že ste nám o tom teda povedali, sa to, je to všetko ešte absurdnejšie, keď to dokonca vy sám hovoríte, že je to potenciálna kompetencia a potom sa povie, že neexistuje uh, žiadna na papieri žiadna, e, žiadna povinnosť, aby táto kompetencia sa vykonávala, tak to je ešte absurdnejšie a preto tu mám také obavy. Ja môžem povedať len toľko, že záprve ja tu mám e, list z jedného členského štátu, ktorý hovorí mm, o tom, ako by sa to malo, ako, ako by sa to malo riadiť. Ja pomaly e, mám s tým problém, pretože keď sa e, budeme, keď tu budeme mať nejaké kompetencie, ale my ich nebudeme využívať a, a necháme to prakticky vo bezvahovom stave, bez toho, aby sme sa rozhodli, tak E, sa na, e, to bude potom jasné, že mám množstvo prípadov z Maroka napríklad, ale máme aj veľa prípadov z Ruska a tieto dve krajiny sa, e, tieto dve krajiny sme mohli len s veľkým úsilím presvedčiť o tom, aby pristúpili Eh, k tej konvencii tak, aby sa, vylepši, aby sa uľahčili riešenie, tak ako to pani Denhardt spovedala. A to je eh, problémom, že keď sa to skutočne ťahá taký dlhý čas, tak potom je to pre všetkých eh, dotknutých z mesiaca na mesiac dramatickejšia situácia. Takže my skutočne by sme mali sa snažiť o rýchlejšie riešenie, keď rada povie, že nevie dosiahnuť jednohlásnosť a tým pádom na budúce roky e, zastane celá tá záležitosť, tak e, potom e, mám otázku, že do akej miery, do akej miery e, sa to bude môcť... Dobre, v Lisabonskej zmluve síce máme niečo napísané, ale, ale budeme čakať, kým kým e, sa tu niečo udeje. No to nemôže byť pravda. Ja si myslím, že by sme mali skutočne uh, o tom hovoriť, mali by sme to publikovať, pretože sa nemôže stať, aby sme my ako parlament alebo ako komisia definitívne Eh, boli konfrontovaní eh, inými politikami a ja to práve v tomto prípade považujem za mimoriadne problematické, pretože to je obrovský problém, keď sa tu rada keď sa eh, rada teda nerozhodne ísť konečne dopredu. Takže ja tu vidím skutočne kritický bod a moja prvá otázka je, že myslíte si, že je vôbec uh, Eh, možnosť mať tú väčšinu a pokiaľ áno, tak kedy? Alebo my mus, musíte nám jednoducho povedať, že musíte vydržať eh, zo dva roky, ale potom sa tá situácia vylepší. No, znie to možno cynicky, ale pomaly eh, to budeme musieť takto urobiť. A ja si skutočne myslím, že tie argumenty, ktoré tu čítam v tom briefingu, skutočne sú vzdialené od reality a preto je mi mimoriadne ľúto, keď sa rada uh, keď, keď rada, keby rada teda netrpela touto doktrínou utajovania, tak by bol tento problém podľa mňa už dávno vyriešený, pretože nikto by si nemohol verejne postaviť a povedať, že keďže tu ide o otázku kompetencií, tak ja som proti tomu, aby sa tento problém nevyriešil. Takže prepačte. Ale toto už je takmer nad rámec našej, e, našo, našej hranice bolesti. Takže pokiaľ sa tie kompetencie nebudú využívať, musím v podstate povedať, že je to veľmi smutná situácia, keď si zvolíte toto, túto tému na e, predlžovanie e, nezmyselného kompetenčného sporu. E, pán predseda, ďakujem. Nemám nikoho ďalšieho, kto by sa hlásil do e, rozpravy. Budeme o tom hovoriť na najbližšom stretnutí koordinátorov, ale čo by som si vedel predstaviť, či by sme na ďalšej medziparlamentárnej konferencii, tam, kde teda sa hovorí o tých e, jednotlivých skupinách, že či by sme to nemali dať na program rokovania, aby sa o tom hovorilo v rámci Hákskej konferencie konvencie tak, aby sme tu mali určité body, musíme jednoducho nájsť na to čas, ale o tom myslím si môžeme pohovoriť na najbližšom stretnutí koordinátorov a môžeme sa potom poradiť, akým spôsobom sa tomu budeme venovať. Inak Ehm, keď komisia potom uvidí takúto správu, tak myslím si, že určite sa bude na tom chcieť zúčastniť. E, to, to nie je problém. Dobre, ja súhlasím, hovorí pani Lichtenberger. Dobre, takže môžeme tento bod ukončiť a môžeme prejsť k správe e, hazardných hier online na vnútornom trhu pána kolegu nášho pána kolegu. Áno, ďakujem. Ďakujem veľmi. Gerhazard e, je to prvé, prvá výmena názorov na hazardné hry, e, ktoré sa dejú online. E, je to um, trh, ktorý veľmi rýchlo rastie, e, má obrad okolo 13 miliárd eur a má okolo milióna potenciálnych konzumentov. To znamená, že množstvo, množstvo um, Európanov sa, podie, sa podiela na online hazardných hry, hier, tak ako to vyzerá teda s inováciami krajinami. To je obvyklé e, právo e, tu nemá žiadne úpravy. Máme tu rovnako dočinenia s určitým tou špecifikáciou úpravy podľa členských štát, e, štátov, že, pretože e, hazardné hry každý členský štát upravuje podľa svojho právneho stavu. Takže máme dočinenia 27 e, rámcami v členských štátoch. V niektorej krajine je online hazard legálny, v niektorej krajine je zakázaný a čiastočne tu máme takisto dočinenia s otázkou ehm, štátnych monopolov, potom tam máme špecifické monopoly na vydávanie koncesí a tak ďalej. A v súvislosti s tým, čo očakávame v celej tej šírke tohto rozvíjajúceho sa, ehm, tohto rozvíjajúceho sa sektoru, toto všetko e, vlastne e, čerpá aj z právne neistoty a e, my chceme v našej, spoločnom stanovisku odpovedať na otázku, do akej miery a ako môžeme upraviť právne rámci, ktoré budú regulovať online hazardné e, hry, e, vediac samozrejme, že dnes nemáme možnosť e, zunifikovať toto všetko na úrovni práva spoločenstva. Takže my e, by sme mali prinajmenšom e, ísť potiaľ, aby sa, aby sa prinajmenšom regulačný rámec v členských štátoch e, to, aby tieto boli v súlade s právom spoločenstva a hlavne sa nám jedná o dve základné otázky a to je súlada s, za, s princípom slobody um, poskytovania služieb a za druhé to je sloboda podnikania a v súvislosti s tým e, je moje stanovisko a moja správa e, sa bude do istej miery týkať ehm, jednoznačnosti prehľadu právnych úprav v členských štátoch, aby sme vedeli, e, aké sú tie právne rámci a, rámce a že či sú skutočne v súlade s právom spoločenstva. To bude základná otázka, ktorá sa bude týkať Eh, tohto, pretože sa čím častejšie, tým viac stretávame s ehm, vykonávaním eh, spravodlivosť proti, s vykrávaním e, teda justície e, na cezhraničnej úrovni. Veľmi často dochádza e, k tomu, že, že online firmy majú, ktoré teda prevádzkujú portály s hazardnými hrami, majú svoje sídlo v tretich krajinách. Takže musíme to preveriť, či je to skutočne v súlade s právom spoločenstva a takisto si mus, musíme uvedomiť, že aj na takéto aspekty musíme prihliadať. Ďalšia záležitosť to je administratívna spolupráca v rámci členských štátov a skutočne mm, majú e, európske inštitúcie v tomto koordinačnú úlohu sú také úvahy, že by sa to malo monitorovať intenzívnejšie, že mala by byť silnejšia, intenzívnejšia spolupráca administratívnych orgánov, pretože každý z členských štátov má inak upravený e, kontrolný systém pre online hry, pretože a, niektoré členské štáty teda len vytvárajú takýto systém. Takže je potrebné, aby v členských štátoch bola intenzívnejšia spolupráca v tejto oblasti a takisto budeme asi prinútení, aby sa e, tu postupovalo intenzívnejšie. Predovšetkým sa bude musieť dotýkať otázok e, týkajúcich sa uh, archivovania a, uchov a, a výmeny uh, osobných údajov. Takže toto je otázka, uh, ktorá sa e, týka aj doplnenia e, smernice EÚ o ochrane osobných údajov, e, údajov a poskytovaní a vymieňaní týchto. Takže ja budem vyvíjať určitý tlak na to, aby sme využili dobrú prax, aby sa rovnako vytvárali právne rámce týkajúce sa jednoznačnosti certifikácií, eh, normalizácie takýchto certifikátov, pretože sa Európania veľmi často združujú, veľmi často, veľmi často sa tu využívajú mobily a mobilné teda zariadenia, prepačte, um, a pre všetkým pre, pre tieto portály na, pre zázadné hry, takže musíme to všetko e, príslušne zmonitorovať. E, systém, ktorý sa týka e, celých celý, celého systému trest trestnej legislatívy, predovšetkým stíhanie, celý balík e, tej negatívnej e, strany hazardných hier, ako je systém napríklad ochrany obyvateľstva, ochrany mladistvých a detí, celý systém týkajúci sa informovania a vzdelávania a neskôr tiež e, spolupráca v oblasti exekut legislatívnych eh, prostriedkov a postupov. To znamená, že vytvoriť spôsob, aký možno zareagovať eh, v kontexte obmedzenia prístupu na niektoré webovské stránky, ktoré sú povedzme nelegálne alebo nemajú žiadny certifikát alebo licenciu. Takisto posilniť mechanizmy blokovania takýchto stránok. Napríklad e, pán komisár Barnier hovoril o tom, že viac percent ponúkaných služieb nemá licenciu zatiaľ a nepodlieha e, v plemiere e, tomuto systému. Takže vidíme, že máme tu veľké veľké množstvo práce aj v rámci spolupráce e, medzi členskými štátmi a myslím si, že v tom európskom kontexte a v kontexte európsk, e, teda e, členských štátov EÚ je veľmi nutná a potrebná ochrana detí a mladistvých, takisto kontrola registrácií, všetkých postupov týkajúcich sa verifikácie veku a kontroly tohto systému. A to to bude skutočne nutnosť, nutné. A toto môžeme e, zrealizovať v rámci dobrej spolupráce e, e, jednotlivých orgánov členských štátov, ale aj cez riešenie otázky v rámci diskusie na európskej úrovni. Ďalšia záležitosť, ktorú budem chcieť v tejto správe uvádzať, to je otázka otázka podvodov a prania špinavých peňazí celý tento sektor online hazardu sa týka rovnako potenciálneho systému prania špinavých peňazí a pravdepodobne budeme musieť tento online hazard e, takisto zapracovať do spernice o e, nelegálnych príjmoch a praní špinavých peňazí. Takže to je záležitosť, ktorá, ktorá bude doplňujúca určite, že sa čím ďalej tým viac uh, to robí tak, že uh, priestupky alebo teda zločiny, ktoré majú cezhraničný charakter, e, majú často dočinenia e, s mafiou alebo organizovaným zločinom a, toto treba takisto e, zohľadniť. A e, posledná taká úvaha, to je vlastne v rámci novej kompetencie, ktorá ktoré vyplýva z Lisabonskej zmluvy, mm, to je celá otázka týkajúce sa športu a športových výsledkov a stávok, športových stávok, tak uh, Takže máme určité afo, afery, v ktorých zohrávajú určitú úlohu, zrejme negatívne aj športové kluby alebo druhý, niektoré druhy športu a napriek tomu dochádza k situácii, že na jednej strane sa viac e, takých mafiánskych štruktúr angažuje práve v, tomto, v tejto branži a korumpujú športovcov alebo športové prostredie. E, a pravdepodobne budeme chcieť, aby sa čo možno najviac vymedzila a vyradila mládež z tohoto, aby sa celý aby celý sektor, sektor športu mládežnického športu bol vylúčený vlastne z oblasti štá, z športových stávok a budeme e, musieť si takisto premyslieť, na aké športové výsledky sa bude môcť e, stavať. A takisto by sme mohli navrhnúť, aby jednotlivé členské štáty mohli istým spôsobom zjednotiť definíciu E, priestupku e, v športe a e, sankcií. A je to teda v, v kompetencii českých štátov, ale veľmi často sa stáva, že sa porušuje právo na, aj na európskej úrovni. A mohlo by sa stať, že keď, pokiaľ nie, neexistuje žiadna Eh, jednotná sankcia, alebo vôbec neexistuje nejaká informácia o tom, aká sankcia by za toto mohla byť, tak to eh, podporuje. Samozrejme, eh, trestné právo je v kompetencii členských štátov a nie Európy, EÚ, EU, ale myslím si, že charakter tohto typu um, priestupkov a zločinu by nás oprávňoval na to, aby sme priamešom navrhli českým štátom nejaké riešenia. Takže toľko asi tematika môjho stanoviska. Ja si veľmi rád vypočujem, čo mi uh, kolegovia povedia aby sme podnetili dobrú úpravu, správne, eh, správnu reguláciu eh, hazardných hier eh, online, aby sa na jednej strane prípade mohol rozvíjať tento sektor, ehm, ale na druhej strane chceme samozrejme chrániť spotrebiteľov pred negatívnymi dopadmi a dôsledkami hazardných hier v tomto sektore. Ďakujem. Dankeschön. Ďakujem veľmi pekne. Pani Lichtenberger, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán spravodajca veľmi komplexne približil túto problematiku a chcel by som vypichnúť, po, počerknúť niektoré e, aspekty. Samozrejme, v členských štátoch máme rozličnú situáciu. Mnohé z nich mali donedávna monopol na hazardné e, e hry. A tu vyvstala e, veľmi zaujímavá otázka e, zrušenie tohto monopolu na hazardné e, hry ešte nebol všade presadený, zrealizovaný a to sa zdôvodňuje tým, že treba predchádzať závislosti a prípadne E, treba chrániť občanov, občanky, prípadne rodinných príslušníkov, e, aby e, sa nestali závislí na takomto hazarde. Ale existujú veľmi odlišné situácie a to znamená, že nie je jednoduché sledovať túto otázku v reálnom svete. Hazard sa naozaj používa na prekaranie špinavých peniazí Napríklad e, u seba doma máme e, tiež kazino a prichádzajú tam veľmi veľa e, e, návštevníkov z Talianska. Mm, takisto je na východných hraniciach, prípadne na hranici so Švajčiarskom, pretože tam je iná právna úprava. To sa samozrejme využíva v Nemecku a v Rakúsku e, je obdobná situácia, preto tam taký cezhraničný pohyb menší. Treba tu e, treba e, e, zistiť, čo sa všetko zneužíva a aby sa to dalo nejakým spôsobom sledovať a trestať. Pre mňa najdôležitejšia vec, ktorá má znepokojuje, to je otázka mm, patológie závislosti, ktorá častokrát môže zrujnovať celú rodinu. V reálnom svete bývalé monopóly niekedy eh, mali možno, že nie eh, dokonalé opatrenia, ale predsa len eh, niektoré opatrenie na prevenciu e, takéto závislosti, zatiaľ čo v podmienkach online je to podstatne komplikovanejšie. Takisté zaistenie, zabezpečenie e, e, ochrany detí to je e, komplikované. Ako budeme vedieť identifikovať, že e, práve dieťa sa chce prihlásiť do takejto e, online hry? Takisto mm, záležitosť ochrany údajov. Ale už predpoludním sme o tom diskutovali, pokiaľ ide o trestné konanie alebo obdobné záležitosti. Tu treba E, e, si uvedomiť, že justičná spolupráca nestačí. Totiž mnohí e, e, provideri pochádzajú e, mimo Európy, prípadne mimo Európskej únie. A ťažko sa konzekventne e, koná voči nim. Je to obrovská výzva. E, Tuto správu považujem za veľmi dôležitú, aj samotnú problematiku tiež ale domnievam sa, že pokiaľ ide o riešenie, to bude veľmi komplikované. Treba e, riešiť otázku závislosti a e, nemôžeme to e, zakázať vo verejnosti takisto, ako zakazujeme fajčenie. I keď tam tiež nie sme až takí úspešní, to znamená, že v tejto oblasti, jedin, v tejto oblasti jediná možnosť E, e, e, konať voči takýmto hram, hazardným hram, ktoré sa mm, mm, ponúkajú formou rôznych automátov. To by sme mohli nejakým spôsobom obmedziť. V prípade týchto anonimných koncových zariadení častokrát mm, mm, sa zúčastňujú mladí e, ľudia a to e, neakceptovateľné. Nehovorím už v všelijakých miestnostiach, kde sa hrá poker alebo kasíne. Samozrejme, treba rozlišovať medzi e, veľkým a malým hazardom. Samozrejme, pokiaľ by sme išli do detaľov, to by bolo komplikované. Ale v ostatných rokoch športové e, sasky no, mm, v rôznych členských štátoch boli e, všelijaké udalosti. Myslím si, treba e, sa dívať na to, čo sa už vyskúšalo v reálnom svete a čo všetko by sa dalo potom preniesť do, vo vzťahu k hazardným hrám online. Takisto je dôležité rozlišovať medzi e, e, hazardom e, za peniaze alebo bez prípadným ziskom. Niekedy sa používa tzv. fiktívne meny a to sú také hraničné situácie, ale v každom prípade takýto prístup považujem za veľmi dôležitý. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Taylor. Ďakujem, pán predsedajúci Milí kolegovia, ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať za prezentáciu o tejto významnej téme online gambling. Toto je naozaj sektor, kde sa aktivity v uplynulých rokoch naozaj zintenzívnili. A vidíme aj v televízii, je mnoho reklám, ktoré vlastne nabádajú k účasti v takýchto hrách. A naozaj sa to teraz aj poukázala, že je to významná téma aj vzhľadom na počet ľudí, ktorí sa zapojili do diskusie. Pokiaľ ide o odpovede, ktoré sme dostali z hľadiska konzultácií s komisiou, naozaj je tu cítiť jednoznačný súhlas, že treba si stanoviť európske priority. A vidíme, že naozaj dochádza k rôznorodosti typov gamblingu, na čo bolo tiež použiť, upra- e, teda poukázané. Problémom sa gamblerstvo naozaj stalo a okrem toho je tu náväznosť na krádež identity a iné formy organizovanej trestnej činnosti, napríklad pranie špinavých peňazí. Preto treba poukázať e, na rôzne formy tejto trestnej činnosti a vlastne treba aj posilniť spoluprácu medzi inštitúciami a medzi členskými štátmi treba si zdieľať tú správnu prax, aby sme dokázali čeliť týmto výzvam sektoru hier na internete. Takže ďakujem pani Lichtenberg a ostatným kolegom za ich názory. Dankeschön, das war ein erst... Ďakujem veľmi pekne, to bol taký prvý, taká prvá výmena názorov. Pán spravodajca, chcete niečo povedať, nech sa páči. Áno, veľmi stručne ja sa chcem poďakovať za podporu a e, tých najdôležitejších otázok. Ja si myslím, že musíme e, vytvoriť veľmi múdre regulácie, múdre úpravy, ktoré na jednej strane určite e, budú, budú si sankciovať možno, že vnútorný trh, lebo je to fragment vnútorného trhu, a na druhej strane budú na užitok mladých, predovšetkým mladých konzumentov, a dôležité je, aby sme koordinovali naše činy a spolupracovali, s členskými e, štátmi. My momentálne nie sme ešte v stave nájsť e, európsku reguláciu na, na tomto e, na tejto úrovni, pretože, takže je to proces, ktorý bude treba um, monitorovať, pretože um, francúzsky alebo britský systém hazardných mier, to, ten sa zakladá na licenciách a um, potom napríklad Fínsko a Portugalsko má monopoly, takže je potrebné skutočne zmonitorovať tie legálne fakty, tak ako to má napríklad asi Brit- Británia, ktorá E, potom umožňuje e, a má vytvorený aj systém sankcií. Takže ďakujem vám veľmi pekne za výmenu skúsenosti a veľmi sa teším na spoluprácu, pretože si myslím, že z našej strany to bude, e, to je veľmi dôležitá správa, ktorá umožní reguláciu a úpravu, ktorá, ktorú budú naši spotrebitelia veľmi využívať, pretože my sa vlastne pokúsime do toho urobiť veľmi, veľmi zodpovedne, aby sme eh, sa obranili všetkým tým ohrozeniam, ktoré hádza so sebou prináša. Sričar, ďaká, hovorí pán predseda. Návrh správy bude predložený vo februári a teraz prejdeme k eh, správy pani Tajn. V súvislosti, a nech sa páči môžete sa vyjadriť. A vielen Dank. Um... Áno, ďakujem veľmi pekne. Posledná návšteva nášho výboru, to bola bol na začiatok roku 2010 eh, spolu s pánom Alexandrom Chysom a mojim asistentom. My sme a navštívili sme dvoch sudcov eh, prvej inštancie, prvého stupňa a potom predsedu e, súdneho dvora pána Skubisa sme navštívili, ktorý robil svoj, e, svoju právnu skúšku v mojom rodnom meste v Berlíne. Takže ukázali sme, že e, keď chceme šetriť na prídavných sudcoch, ten počet ešte stále je Eh, sporný. Eh, my musíme eh, vlastne prihliadať na interné postupy na súde prvého stupňa. Tá téma dodatoční sudcovia a interné na, na preorganizovanie sa zdá, že niektorí štáty to chcú spojiť a my si musíme počkať najskôr, ako sa tie ostatné reformy prejavia Ehm, my sme boli v, kontu, v kontakte s predsedníctvom rady a my sme sa ich pýtali, ako sa tá organizácia doteraz um, osvedčila a zdá sa teda, že interné opatrenia uh, sú uh, pozitívne. Čísla za rok 2012 sme už dostali. V roku 2012 bolo doteraz prvýkrát vybavených viac prípadov. To bolo 688, predtým to bolo 617 a počet celkovo otvorených prípadov sa z 1308 zredukoval na 1277. E, zdá sa, že e, môžeme ešte optimalizovať tieto postupy, o tom hovoril súd otvorene a zdá sa, že tie čísla sú dosiahnutelné. Problém spočíva jednoducho v tom, že aby sme znížili e, zaťaženie, musíme ale dbať o kvalitu e, rozhodnutí a rozsudkov. My jednoducho potrebujeme týchto súdov, pretože pokiaľ sa týka Európskej únie a Európskej konvencie o ľudských právach, e, pokiaľ toto vstúpi do platnosti, tak sa to bude intenzifikovať, tá ich práca a dostávajú sa skutočne po svoje hranice a viac a viac vyššia miera zaťaženia by znamenala zníženie kvality čo nám bolo, ale ozrejme, jasné, že súdny dvor sa pridržatých nových procesných postupov s pár zmenami, teda podpredseda, nová štruktúra komor, nové obsadenie komor. Tieto vstúpili do platnosti minulý, e, minulú jeseň na súde prvej inštancie, vstúpia do, e, do platnosti tento rok. Tu sa veľmi jasne povedalo, že um, Eh, on z toho, ten predseda nám povedal, že on z toho tu nevidí žiadne uľahčenie práce a úrad podpredsedu nepriniesie jemu osobne žiadne uľahčenie, pretože táto v rámci tejto funkcie sa musí robiť takisto jurisdikcia, takže nejako u nás v Nemecku, kde eh, v podstate, v podstate sa zníži percento u nás v Nemecku sa znižuje percento vlastne um, prípadov, ktorý podpredseda musí e, riešiť. E, tu sa to tak nestane a je zmeny zloženia veľkej komory. Takisto na, v prvej inštancii nemá žiadnu, e, nemá žiadny vplyv na zníženie zaťažnosti, lebo sa, tá veľká komora sa tu stretáva každé 3 až 4 roky a v podstate uh, je to e, správny súd e, v, skomerov v zložení troch, štyroch sudcov. Veľkým problémom je nestabilita pri obsadzovaní Eh, obsadzovaní sudcovských miest a súdu samotného. Tomu, to som si predtým tiež tak neuvedomila, že od roku 2008, a tu si musíme skutočne povedať, od roku 2008 bolo eh, doteraz len 6 eh, týždňov, kedy boli všetci 27 sudcovia prítomní. To znamená, keď boli všetky tie miesta obsadené, to je skutočne niečo neuveriteľné v roku do roku 2007 sa e, pracovalo len s 25 sudcami. Tie dôvody e, sú tak, že e, tí sudcovia sú niekedy odvolávaní na ministerské posty alebo iné sudcovské posty. Opätovné obsadenie trvá niekedy viac ako rok. Členské štáty si tu nechávajú množstvo času a jednoducho nenominujú včas Eh, príslušné osoby a keď eh, zohľadíme ešte, ako dlho to vôbec trvá, to výberové konanie so zložením prísahy a tak ďalej. Takže to trvá jednoducho tak dlho, že <clears throat> nie je vlastne žiadne priama, že neexistuje kontinuálnosť pri odvolaní sudcu a obsadení nového miesta. E, potom sa hovorilo takisto, že 6 rokov, 6-ročný e, sudcovský mandát je v podstate veľmi krátky, pretože zapracovanie sudcu trvá najmenej rok, respektíve 1,5, 1,5 až 2 roky a posledný šiestý rok e, sudcovského mandátu už sudcovia nie sú plne k dispozícii, to znamená, že nedostávajú nové prípady, pretože musia odísť. Takže keď to vykalkulujete, tak e, efektívne je to štvoročný mandát, ktorý e, sú, v, rámci ktorého sú plne nasaditeľní, čo je dosť malý efekt a v podstate k tomu príde, že e, že členské štáty v zásade nepredlžujú ten 6 mandát sudcov a, a sudcovia teda zostávajú skutočne len tých 6 rokov a vlastne z toho plne nasaditeľné sú len 4 roky. Uh, a musím povedať, že um, by bolo dobré a optimálne, keby sa uh, tam zdržiavali aspoň 2-3 uh, mandátne obdobia, ale toto je veľmi citlivá otázka a vychádza z toho tak, že členské štáty sa, eh, by sa mali teda v každom prípade eh, prekonať a predlžiť tento sudcovský mandát, ale a takisto, čo sa týka e, procesu vymenovania nových sudcov na obsadenie voľných miest, by sa malo, e, malo toto proced, táto procedúra zrýchliť. No a to sa zdá byť, že to jediné kritérium, ktoré pre Čes, členské štáty možno menej dôležité, ale pre súd je to mimoriadne dôležité, to je čo najvyššia miera stability. Čo sa týka geografického prerozdelenia a teda so zohľadnením jednotlivých právnych tradícií, kultúry a tak ďalej, tu eh, bola zhoda medzi súdom prvého stupňa a súdnym dvorom, že tu skutočne nie sú žiadne problémy a v konečnom dôsledku vymenovanie sudcu z nejakého členského štátu je prakticky eh, bezpečné, že tí do, ďalší sudcovia, dodační sudcovia, toto by nemali byť eh, nejakým kritérium, takže toto, je to, toto už je pokryté vlastne doterajšou úpravou. E, súd prvej inštancie e, sa ešte vrátil potom na jeden bod, o ktorom sme si vlastne mysleli, že bol zrealizovaný a to znamená, že e, prizvania dodatočných sudcov je veľmi súdna záležitosť a že ešte rada nerozhodla, z ktorých štátov by tie sudcovia mali prísť, takže prvoinštančný súd sa vrátil k návrhu, či by sa im nemalo dať k dispozícii ďalších pracovníkov nejakých. A, um, na, na predchodkynia Diana Wallis o tom hovorila. My sme um, to najskôr uh, diskutovali, ale súd uh, potom stiahol tento návrh a uh, zo správy sa to vyňalo, ale teraz sa to opätovne uh, pertraktovalo práve zo, a navrhol práve zo strany prvoinštenčného súdu. Ono je to veľmi ťažké povedať. E, e, súd navrhol 12, niektoré členské štáty hovoria 6. E, keby bolo 6 dodatočných sudcov, tak prvoinštenčný súd poukázal na to, že toto, je, táto, toto číslo by sa veľmi ťažko involvovalo do toho, do tej súdnej štruktúry. A v konečnom efekte by bolo dobre, keby to bolo najmenej 9 nových sudcov, pretože 6 dodatočných sudcov e, to im veľmi nepomôže. Takže ja som poukazala takisto na to a navrhla som, aby e, e, sme, sme mali prípadne aj podporu vo výbore, že by sa mali sudcovia vymenovať podľa ich eh, hodnosti. Toto sa stretlo s pochopením, aj keď eh, si nemysleli, že by členské štáty eh, toto následovali. A čo bolo ešte takisto zaujímavé, pokiaľ by sme postupovali podľa hodnosti sudcov, tak výbor podľa sa článku 55 <clears throat> by sa by mohol potom Eh, vymenovať eh, dvoch alebo troch sudcov eh, v zmysle ich vhodnosti z toho istého členského štátu a súd mi ale povedal, že súd pre verejnú službu sa takisto vymenovávajú a obsadzujú miesta podľa vhodnosti. Napríklad sú tam dva nemeckí sudcovia, ktorí boli vymenovaní za sebou a členské štát vždy, ale napríklad nenasledovali tento zoznam, keď sa hovorilo napríklad, že dvaja, a hovorilo sa, že dvaja z toho istého členského štátu, to nie je v poriadku a tohto jedného sudcu viac menej preskočili, hoci súd povedal, že by sa mala zaviesť nejaká hranica, keď to ide podľa vhodnosti, keď sa povie, že 9 dodatočných sudcov, e, keď by sa vyberali, povedzme, že 4, 4 z jedného členského štátu a 5 z ďalšieho členského štátu, toto určite nie je želateľná, e, želateľné riešenie a mohli by sme vychádzať z toho, že pokiaľ by členské štáty dostali takýto zoznam na stôl, tak určite nebudú súhlasiť a jednoducho uh, keď by boli aj tí sudcovia vhodní, tak tých sudcov preskočia jednoducho a prejdú k sudcom z iných členských štátov napríklad. Takže súd e, z prvej inštancie nám takisto povedal, že e, sa, by sa vrá, rád vrátil k pôvodnému želaniu, aby to išlo smerom k tým odborným súdom. To ale nenašlo súhlas e, na súdnom dvore, tu sa súdy jednoducho nezhodli a my sme takisto hovorili o téme, o E, sú e, odlišných e, názorov. My budeme mať chvíľu zo štvrtého vypočutie a práve teda obidva súdy sú v podstate proti, ale prvoinštančný súd ešte raz veľmi presvedčivo, aj pre mňa presvedčivo povedala ja teda a upozorňujú na to, že v konečnom efekte oni sú čistý správny súd a u nich to nemá zmysel zaviesť od E, diferentné, diferentné um, stanoviska. No, ja uh, dám súdu môj uh, preklad, potom vieme, ja vám dám teda moju správu na preklad, potom môžeme hlasovať, uh, hlasovať o tejto téme a takisto o tých návrhoch, ktoré prichádzajú z Európskeho súdneho dvora. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Mase. Môj brevemente, ale... Dovolte veľmi stručne E, tak želám samozrejme všetko dobré, dobré zdravia. Správa Alexandra Tajna. Prvá časť by mala byť známa. Mali by to poznať nielen členovia tohto výboru, ale mali by sa s týmto materiálom zoznámiť všetky vlády Európy. Pretože to je ozaj veľmi kvalitná správa a vlastne je to materiál, ktorý sa dá využiť, aby sme dokázali správne fungovať. Okrem toho ešte chcem ukázať na to, čo sa povedalo. Ja som v roku 2006 v rámci tohto výboru navštívil súdny dvor a videl som, že e, ako by sme urobili krok naspäť v súvislosti s mandátom. Keď som tam bol v roku 2006 v Luxemburgu, tak bolo normálne a bežné, že vlastne súdca ostal aj na ďalšie funkčné obdobie na funkcii a teraz vlastne sa došlo k tomu, že to nie je normál, e, aby sa takto postupovalo. Takže vlastne v danom zmysle, ako by sme strácali tú schopnosť e, riadiť v podstate, pokiaľ ide o tú prácu súdu. Čiže je veľmi dôležité, aby sme tieto veci poznali nielen my tu, ale aby s touto situáciou boli náležite oboznámené aj vlády členských štátov EÚ. Ďakujem. Takže. Ďakujem veľmi pekne. Nik iný sa hlaso nehlási, takže budem postupovať tak, ako to navrhuje pani Tajn, s tým, aby sa v rade sme sa snažili nájsť nejaké riešenie. A teraz spoločná rozpráva k dvom e, správam pana Karima. V ostatných rokoch e, sme e, v tom nemohli pokračovať, ale teraz dochádza k rokovaním o tomto návrhu a niekedy e, e, vo februári dostaneme kompromisný návrh od spravodajcu a podľa mňa niekedy v marci by sme o tom mohli napokon e, hlasovať. Viem, že súbežne sa s tým pracujú v rade. Budeme sa na to pýtať ešte írskeho ministra. Dokonca marca by v rade mohol byť e, príslušný mandát s tým, aby sa mohol začať trialog mm, e, podľa e, tohto časového harmonogramu. Teraz by som chcel uviesť túto diskusiu a najprv by som chcel požiadať pána kolega Karima, aby mm, veľmi stručne nám priblížil kľúčové prvky svojej, svojej správy alebo svojich správ aby sme sa e, e, e, mohli viedriť, i keď príliš veľa času nemáme, pretože o 15 minút príde pán minister a musí dostať slovo presne včas. Ale najprv pán kolega Karim. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Asi si spomínate, keď som posledne predstavoval materiál pred vašim výborom. Hovoril som dosť obšírne a aj do hĺbky, teda podrobne som išiel do témy. A v podstate ide o pokračovanie toho, kde sme prestali minule. Čiže pracujem na základe toho, že kolegovia, ktorí už prispeli do debaty na minulom zasadnutí, keď sme riešili túto tému, využili svoju príležitosť, tedy už už pri tej príležitosti, a ak, sa správne, ak si správne spomínam, boli tu dvaja kolegovia, ktorí ešte čakali na slovo a nepo, nemali dosť času, aby sa mohli vyjadriť, preto téma bola vlastne odložená. Myslím, že momentálne dnes nie sú prítomní títo dvaja kolegovia, ale ak by ste sa chceli vyjadriť, teda ak by niektorí iní kolegovia sa chceli vyjadriť, ktorí nemali šancu minule, samozrejme, nech sa páči, pre mňa sa vyjadrím ja. Alebo potom ja by som prišiel svojimi záverečnými poznámkami. Chcem byť korektný. Nechcem proste e, e, dospieť k tomu, ako to bolo minulé, pán predseda, že ide o to, aby sme boli korektní, že každý, kto sa chce vyjadriť, aby mal priestor. Takže v tomto zmysle by, sme chceli, by som chcel poprosiť kolegov, ktorí ešte sa nevyjadrili a chcú sa vyjadriť, tak eh, nech sa páči. Ak nie, tak by som vlastne ja uzavrel túto tému. Nech sa páči, pán predseda. V poriadku, súhlasím s takýmto eh, postupom, takže eh, kolegyňa Tajn, nech sa páči. Ich hatte mich zwar beim letzten Mal geäußert, aber inzwischen haben wir doch <clears throat> ähm, in unserer liberalen ALDE-Gruppe eine gemeinsame Position gefunden und sind etwas weiter als beim letzten Mal, sodass ich... My v našej liberálnej skupine ALDE sme našli uh, spoločnú pozíciu uh, e, týkajúce sa uh, e, 9 odseku 2 a 3 nariadenia. My um, sme toho, toho názoru, aby sa tam zavedla hranica 10 a čo sa týka kontrolovaných uh, rodinní príslušníci a ďalšie zoznamy. My sme to chceli e, znižiť na dva zoznamy. Ja dúfam, že sa to na ikone takisto podarí. Dva, dva zoznamy, teda jeden zoznam, jeden zoznam v dovolených e, plneniach a potom nedovolené plnenia, pretože my si myslíme, že to, čo je zakázané a malo byť zakázané, to musí byť úplne od začiatku jasne stanovené a nesmie to byť sporné a nesmie e, to podliehať nejakému e, výkladu alebo niečomu. Takže my takisto zamietame návrh článku 10 e, týkajúce sa e, veľkých spoločností. My sme za to, aby sa tu robila externá rotácia, e, pričom najneskôr za 7 rokov musí byť nejaké nové obstarávanie Eh, ja som to takisto zobrala na vedomie, čo sa týka eh, kontroly eh, rodinných príslušníkov a ďalšie zoznamy, pokiaľ ich príjmy prekročia určitú hranicu. Tu potom navrhujeme 30 a my máme my sme sa dohodli, že ten kontrolný výbor by mal rozhodnúť, či by sa mali obstarávať plnenia, pokiaľ by podstate nepodliehali obsta- obstarávaniu, potom by mal nejako svoje, e, svoje rozhodnutie by mal potom ale odpovodniť. A čo sa týka to, tej spornej témy, či e, teda nariadenie alebo smernicami, zastávame názor, že v nariadení v podstate e, by malo patriť len, by mala patriť len e, Uh, kontroly rodinných príslušníkov a rotácie a stanovenie orgánov, kontrolných orgánov, to znamená menovanie kontrolorov, uh, povinnosť, uh, povinnosť mlčanlivosti k obchodnému tajomstvu, a ostatné veci ob, okolo obchodného tajomstva by mali byť eh, upravené v smernici, hoci tam už toho tak veľa nezostáva. No a potom samozrejme eh, príslušná, kon, príslušný kontrolný orgán by sa tam mal uviezť. Takže toľko veľmi stručne. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega Masip. Tam je môj, môj element. Dovolite veľmi stručne, vzhľadom na to, že moje stanovisko je dostatočne známe tejto téme. Ale pokiaľ je o zajtrajšie zasadnutie a dnes popoludne vlastne teda takto. Medzi, e, medzi ranným a dnešným popoludnejším zasadnutím som si kúpil noviny cez prestávku a tu som našiel niečo a na to by som chcel upriamiť pozornosť mojich ctených kolegov v tomto výbore. No, môžete si to samozrejme kúpiť aj vy, je to pekné a je to čosi ako obrázok. Je to mm, milý vtip. Rád vám ho zašlem, či už cez tweet alebo cez mail. Jeden z najznámejších humoristov našej krajiny e, v novinách Pais z dneška tu nakres, namal kreslil karikatúru auditora, ktorý napísal 2 plus 2 rovná sa 5. Čiže auditor takto píše. 2 plus 2 rovná sa 5. Aj druhý auditor tak napísal. A tretí auditor tiež. 2 plus 2 rovná sa 5. Dámy a páni, upriamujem vašu pozornosť na toto, že vlastne takto sa stráca prestíž auditorov a mm, pre e, e, dobro ekonomiky musíme opäť vrátiť auditorom tú dôveryhodnosť a naozaj ide o to, aby sme e, proste zaujali ten správny postoj aj v našom výbore, aby sme nepomáhali tomu, čo oneskoruje a spomaluje, ale aby sme práve pomohli pokroku. Čiže toto je fakt veľmi dôležitá otázka, tá dôveryhodnosť auditorov. Ďakujem. Gut, ich kannte diese Rechnung. Myslím si, že naozaj veľmi dobré z hľadiska e, kvantifikácie pán kolega Bodu. Poprosím mikrofón. Ďakujem pekne. Pán predseda, rád by som e, spomenul niekoľko hľadísk, ktoré považujem za dôležité. Nebudem sa opakovať, pretože všetci vieme, e, aké máme e, vzájomné stanoviská voči pánovi e, spravodajcovi. Pán Karim nám nepovedal nič nové, vieme, akú mal úlohu, ale čo je dôležité, je otázka smernice alebo nariadenia. Domnievam sa, že smernica by bola lepším riešením ako nariadenie. A bol by som rád, keby sme vedeli viac o tom, ako prebiehajú diskusie v rade. Potom by som e, mal lepšie zôvodené stanovisko. Otázka externej rotácie v spoločnostiach je tiež dôležitá. Domnievame sa v EPP, že vnútorná rotácia by bola e, lepším riešením, ale v snahe o kompromis e, e, kompromisu s ostatnými politickými skupinami v mene PP by som chcel ako zásadné riešenie navrhnúť externú rotáciu s určitými výnimkami s tým, aby to mohlo zjemniť veľmi tvrdé e, dôsledky tohto opatrenia. Na budúci týždeň na stretnutí spravodajcov by som chcel predostrieť takéto výnimky a domnievam sa, že nájdeme nejakú kompromisnú cestu, ktorú podporí minimálne e, polovica politických skupín e, zastúpených v EP. A v neposlednom rade by som bol rád, aby E, e, hodnotenie e, dôsledkov, ktoré sme objednali v špecializovanom útvare, aby sa to nedostalo do smeti. Radi by sme získali objektívnu štúdiu a nemali by sme ignorovať výsledky takýchto štúdí, pretože jej obsah nezodpoveda tomu, čo by sme chceli vidieť v takomto hodnotení dôsledkov. A myslím si, že hodnotenie dôsledkov e, e, realizované e, vnútorným odborom EP by mohol mať väčšiu váhu ako to, čo píše novina alebo nakreslenie pani kolegyne Lichtenberger. Ja herzlichen Dank. vďaka. E, tým paralelným konaním, výberom som e, naposledy nebola prítomná a preto chcem e, v krátkosti uviezť našu pozíciu a to je aj pozícia, ktorú máme v Ekone čo ide o reguláciu alebo o smernicu, tak samozrejme sme skôr za reguláciu. Takže sme skôr na za nariadenie. Takže nechceme e, mať nejaké audity. E, my chceme, aby to bolo e, aby to bolo um, jasné, pretože tieto aud- aby tieto audity vyvolávali nejakú uh, rozpravu vo verejnosti alebo diskusiu vo verejnosti. Chceme tu zavesť uh, e, hornú hranicu a tak, aby sa tu uvádzali uh, servis, auditné servisy, pretože aby sa, aby sa tu nekonali nejaké triky. Takže čo sa týka rotácie a uh, trvania, my sa takisto zastávame tých 14 e, rokov, ale bez výnimiek pre podniky, že potrebujú stále, ktorí si myslia, že potrebujú stále toho istého e, auditora. E, samozrejme, malo by sa to, objed, to verejné obstarávanie urobiť na tak polovicu tohto obdobia, tak aby sa to nepralínalo. v podstate si to predstavujem asi tak, že by tu existovala rotácia aj pri seniorskom personále to znamená aby, sme ne, aby sa tu nevytvárali úzke, nejaké užšie až takmer rodinné vzťahy. Čo sa týka dodatočných reportingov, dodatočných správ, o ktorých sa diskutovalo, takisto tu je samozrejme veľmi dôležité, aby sa tie postupy zverejnili. To považujem za centrálnu otázku a myslím si takisto, že dnes je potrebné, aby sa tieto e, sprá- aby boli tieto správy e, k dispozícii digitálne, aby sa kompetentné autority mohli na to pozrieť priamo a aby e, sa tu prepojilo vlastne prepojilo vlastne s reportom managementu a ja považujem za veľmi pozitívne vedľajšie efekty keby sa to tak urobilo. Dobre bolo, by bolo, keby e, sa to e, kooper, aby sa tá kooperačná kompetencia, aby sa e, to do toho zapracovalo, to je veľmi dôležité. Centrálne je, aby, e, e, že, že tu sú teda sankcie. Um, je potrebné, aby sa tu ale tieto sankcie zapracovali, pretože pokiaľ nie, tak to nič nespôs, tak nič, budeme to mať síce pekné na papieri, ale jednoducho Um, kontrolu, potom kontrolu implementácie, implementačné mechanizmy v členských štátoch. Tieto by samozrejme mali uh, byť uh, uvedené celkom presne a ja považujem za um, dôležité a nie je to úplne názor teda spravodajcu, ale náš, náš názor to je. Takže nakoniec záverom uh, pán spravodajca, hovorí pán predseda. Ďakujem pekne vám, pán predsedajúci. V prvom rade by som povedal, že tie podrobnosti, ktoré ste eh, povedali ohľadom harmonogramu, naozaj môžem potvrdiť, čo ste povedali. Eh, eh, teším sa na prípravu záverečného hlasovania v marci. Dúfam, že rada bude môcť fungovať súbežne s tým procesom, ktorý prebieha u nás aby sme mali jasné informácie o stanovisku e, rady, tiež do marci s tým, aby sme pristúpili k trialogu. Nasledujúce pracovné stretnutie tieňových spravodajcov sa bude konať 31. januára. Takže dúfam e, na základe tých pohybov, ku ktorým došlo e, doteraz, že mm, dôjde aj tam k určitému významnému pokroku. Chcel by som uvítať vyhlásenie kolegyne Alexandre Tajn, v tom zmysle, že je tu e, e, odsúhlasený návrh stanoviska ohľadom samotného auditu a aj toto stanovisko je užitočné. V žiadnom prípade však nechcem naznačiť, že úplne súhlasím so stanoviskom ALDE. Nerad by som, keby kolegové získali takýto dojem. Pán predseda, Mal som e, veľmi podrobné poznámky, ale nechcem zachádzať do týchto detajlov e, na zasadnutí výboru. Rád by som e, to ponechal na stretnutie tieňových spravodajcov. Myslím si, že tam by to bolo vhodné predostrieť. Jediná poznámka, ktorú si tu dovolím, a to je veľmi zaujímavé, čo som tu spozoroval, mali sme veľmi rozsiahle, intelektuálne náročné rozpravy E, o viacerých hľadiskách, avšak pokiaľ ide o obdobie rotácie, samozrejme viem, e, aké máte e, stanoviska. Vy, kolegovia, viete, aké stanovisko mám ja, avšak tu je silný argument proti rotácie. Ten spočíva v tom, že v Európe nie sme zvyknutí na to, že treba prechádzať od jednej auditorskej firmy k inej a že táto zmena by e, spôsobovala viaceré pochybnosti ohľadom e, dôvernosti. E, investori by kladli takéto otázky, pokiaľ by firma prechádzala od jednej auditorskej firmy k inej. Ale v ostatnom čase došlo k určitému pohybu a napríklad jedna firma sa rozhodla, že sa vzdá tej veľkej štvorky, že bude E, kupovať e, auditorské služby od e, alternatívneho dodavateľa, takže dochádza k veľmi základným pohybom. Šťastie to odzrkadľuje to, čo prebehlo tu, ale aj reaguje na vývoj na trhu s tým, aby sa obnovila dôvera. Myslím si, že pán minister práva prichádza. Záverom aby som chcel povedať váženým kolegovi Masepovi, E, e, dnešné noviny, to je to, e, do čoho sa zajtra zabalí ryba s francúzskými zimekmi. A samozrejme, beriem na vedomie to, čo ste povedali, ale ako zodpovední poslanci, a pán Bodu tiež o tom hovoril, ako zodpovední poslanci samozrejme musíme vychádzať z podstaty problémov a nie z toho, o čom e, píše alebo nakreslí v karikatúre nejaká novina. Nejaké noviny, prepačte. Srdečná vďaka, pán kolega Karim. Toto je skutočne Justin Time, že pán momentálne prichádza pán minister. Môžeme um, e, ukončiť tento bod rokovania. Vychádzame z toho, že vo februári budeme mať kompromisné návrhy. Určite to uh, bude teda možnosť e, urobiť kompromisy. Takže prejdeme k bodu 31. Chceme pozdraviť pána Richarda Prutna. E, je to minister pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu írskeho, e, írskej vlády, takže Máme tu írske predsedníctvo a popri pánovi Šatanovi, ktorého sme tu mali, je druhý ministrom našej kompetencii, takže dovolte mi, aby som vás privítal. Aby sme nestracali veľmi čas, tak vás hneď poprosím a požiadam, aby ste, sa, aby ste k nám prehovorili. Nech sa páči. Well, ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda, a ďakujem poslankyňam a poslancom Európskeho parlamentu. Je pre mňa cťou, že môžem k vám prehovoriť na tomto fóre. Mal som pred mnohými rokmi príležitosť eh, predsedať na rade a vtedy samozrejme ešte nebol eh, v platnosti systém spolurozhodovania s parlamentom a vidím, že teraz vlastne je tu nová príležitosť pre ďalšie budovanie spolupráce. Nakoniec aj ja už pôsobím v parlamente viac než 40 rokov a veľmi si vážim to, čím prispieva tento parlament ku e, kvalite Európskej únie. Samozrejme, že kompeten, teda kompetencie Európskeho parlamentu sa značne rozšírili vzhľadom alebo vďaka na Lisabonskú zmluvu Čiže máme teraz proces spolurozhodovania a naozaj úlohou parlamentu je teraz prispievať aj k tomu, aby sme mali viacej zodpovednosti voči občanom aj na európskej, aj na vnútroštátnej úrovni. Rád by som poďakoval cyperskému, dánskemu i polskému predsedníctvu za to, že sa venovali niektorým témam, o ktorých budem hovoriť aj ja dnes. Jedna z, teda, jedna z dôležitých oblastí, o ktorých budem hovoriť, je oblasť duševného vlastníctva a potom a, právo týkajúce sa patentov. Duševné vlastníctvo je veľmi dôležitým komponentom modernej konkurencieschopnej spoločnosti. To sa týka aj autorských práv, teda patentov, aj e, ochranných známok. V uplynulých desaťročiach e, predsedníctve krajiny veľmi úzko spolupracovali e, s parlamentom v rámci všetkých troch týchto spomínaných aspektov, o ktorých hovorím, a tie predstavujú dôležité prvky patentovej reformy. Počas írskeho predsedníctva budeme pokračovať e, v tomto patentovom balíku, aby sme vlastne vytvorili celkovo európsky spoločný systém patentov. To má byť naozaj na prospekt nášho priemyslu a v záujme ochrany patentov. Má to mať paneurópsky charakter. Dôležité je, že keď sa vlastne podpíše eh, aj teda dôjde k oficiálnemu podpisu medzinárodnej dohody zjednoteného patentu na, na príslušnom súte. Teda Čiže z tohoto hľadiska eh, je veľmi dôležitý 19. Eh, február budúceho roku. Ide o veľmi významnú medzinárodnú dohodu. Čaká nás samozrejme ešte mnoho práce, pretože chceme zabezpečiť úspešnú implementáciu tohoto systému. Nemôžeme podceňovať samozrejme ani tie výzvy, ktoré pred nami stoja. Chceme sa zabezpečiť na to, že proces implementácie bude napredovať podľa harmonogramu. Keď sa budeme venovať ďalšiemu významnému ob- aspektu duševného vlastníctva, to je um, ehm, copyright, autorské právo. Je to dôležité aj pre podniky, aj pre spotrebiteľov. Digitálna revolúcia vlastne e, značne zmenila aj spôsoby, akými e, v oblasti podnikania sa pristupuje k otázkam legislatívy autorského práva. A preto je potrebné na túto situáciu reagovať a priniesť patričné zmeny. A pritom samozrejme zachovať aj kreativitu, podporovať ju a zachovať aj kultúrnu rôznorodosť. Máme naplánované viaceré stretnutie, ktoré sa týkajú napríklad spravovania kolektívnych práv, a teda bude sa jednať o smernici, ktorá sa touto témou zaoberá, Budeme sa venovať riadeniu, transparentnosti, budeme hovoriť o kolektívnych eh, vlastníckých právach alebo právach spoločnosti a tak ďalej. Veľmi radi budeme spolupracovať s parlamentom v rámci paralelných rokovaní. Vítam taktiež oznámenie komisie, ktoré bolo vydané 18. decembra 2012. Toto sa týka digitálneho jednotného trhu, to, toto, je vlast, toto doplňa vlastne e, smernicu, ktorá sa zaoberá kolektívnymi právami a ich riadením. Čiže máme tu naozaj dočinenia s dialogom, ktorý je veľmi dobre štrukturovaný a tešíme sa, že v roku 2013 budeme v týchto aktivitách pokračovať a budeme sa venovať veľmi dopodrobná aj legislatíve, ktorá sa týka e, copyrightu a budeme musieť zašpecifikovať aj príslušné požiadavky, ktoré sa týkajú daného rámca autorských práv EÚ. Budeme pokračovať v tomto dialogu a budeme otvárať aj takú všeobecnejšiu debatu, ktorá sa týka e, dosiahnutia skutočného digitálneho jednotného trhu a konkrétne e, v máji 2013 na Rade pre konkurencieschopnosť a budeme venovať aj tejto téme veľmi významne. Ďalej je tu význam ochranných známok v Európe. Chceme systém zmodernizovať aj na úrovni EÚ, aj na úrovni vnútroštátnej, aby ten systém bol efektívnejší a konzistentný. Je našim zámerom, že potom, keď komisia prednesie v tejto oblasti svoj podnet, tak Samozrejme, budeme o tom rokovať aj v Rade a chceme zabezpečiť, aby sa dosiahol maximálny možný pokrok. Pokiaľ ide o podnikové právo, tak celý ten balík o auditoch, o ktorom sme práve viedli debatu, tak e, tento pozostáva aj z návrhu na nariadenie, aj z návrhu na smernicu. Vlastne toto bolo predložené už v decembri 2011 v rámci príslušnej pracovnej skupiny rady a Samozrejme, týka sa to aj postupov v rámci auditov a je to náročná téma, ktorú naozaj treba dopodrobná prebrať. E, cyperské predsedníctvo nepokladalo situáciu za takú, že by sme ešte dokázali dosiahnuť kompromisnú zhodu a vytvoriť kompromisný návrh a preto ešte budeme musieť nejaký čas pokračovať na tejto, na, v práci na tejto téme, prv než dokáže rada prijať nejaké spoločné stanovisko. Dúfam, že sa nám podarí e, predložiť nejaký kompromis predsedníctva počas nášho polročného obdobia. A na takomto základe potom by sme mohli začať e, s vami, s parlamentom, e, rokovanie v rámci prvého čítania už teda v roku 2013. Veľmi si vážime a oceňujeme E, e, ťažkú prácu vášho výboru a všetku pozornosť, ktorú tejto téme venujete. Ďalej, pokiaľ ide o navrhovanú smernicu o, účtovní, o účtovných postupoch, tak tu by sme tiež chceli vyjadriť záujem írskeho predsedníctva, aby sme dosiahli politickú dohodu už pri prvom čítaní v rámci e, Euró- tejto dôležitej európskej legislatívy. Ďalej, máme veľký e, záujem na tom, aby sme e, vlastne e, nadviazali patričné kontakty aj s tými krajinami, ktoré sú bohaté na zdroje a suroviny. Ďalej chceme aktualizovať aj účtovnú legislatívu EÚ Chceme e, dosiahnuť určité zjednodušenie systémov a chceme odbúrať administratívnu záťaž. Čiže v tomto zmysle je veľmi dôležitá spolupráca Rady a parlamenty a cyperské predsedníctvo tiež už malo viaceré zasadnutia odborného charakteru, aj štyri neformálne trialógy, aj s vami, e, pán predseda. A veľmi sa intenzívne pracovalo aj s tieňovými predstaviteľmi, a tým by som všetkým vám teda chcel zablahoželať a poďakovať za úsilie. Teraz myslím, že sme už, po, pokiaľ je kapitolu 9, dosiahli dosť e, takú situáciu, ktorá nás približuje k úspešnému cieľu, k úspešnému dosiahnutiu cieľa a že teda verím, že sa nám podarí dosiahnuť všeobecný kompromis. Posledný trialog 18. decembra 2012 poukázal na to, že vlastne sme sa zhodli na možnosti rozšíriť celý záber našich rokovaní s tým, že sa dosiahne už čoskoro dohoda. Toto je pre naše predsedníctvo významná priorita. Chápeme to tak, že vzhľadom na počet a náročnosť tých pozmeňujúcich návrhov, ktoré treba prebrať, potrebujeme teda pracovať ešte ďalej aj v rámci tých technických zasadnutí a možno budeme potrebovať aj ďalší trialóg. Iba ide o to, aby sme vlastne splnili prioritu tohto predsedníctva a už počas predsed... E, nášho obdobia predsedníckého, aby sme dokázali zrealizovať aj dohodu na prvom čítaní. Čiže naznačil som, aké sú naše hlavné smerovania e, počas e, tohto nastavujúceho polroku írskeho predsedníctva. Ďakujem vám za pozornosť a samozrejme veľmi rád zodpoviem vaše prípadné otázky. A veľmi sa teším na spoluprácu s vašim výborom v rámci našej únie. Je toto naozaj veľmi významný moment. Čaká nás ozaj dôležitý vývoj. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, máme e, viacerých e, kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Najprv pán Bodu. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, e, teda pán minister, za to, že ste prišli medzi nás. Dovolte, aby som ako tenevý spravodajca EPP o, o auditorskej správe vám menej EPP položil e, otázku v súvislosti s návrhom smernice. E, keď ste prevzali predsedníctvo, delegovali ste sekretariátu rady pokyn eh, pripraviť návrh. Uložili ste sekretariátu pripraviť návrh a to vyústilo do jednoduchého kopírovania pôvodného návrhu komisie. Mali sme veľké očakávania od vášho predsedníctva a chcem sa opýtať, či Írske predsedníctvo sa bude osobne zasadzovať e, o prípravu nového kompromisného e, návrhu a jedným e, z prvých aspektov tohto návrhu, neviem, či budete vedieť to zodpovedať práve teraz, je nasledovné. Podľa vášho návrhu rada a írske predsedníctvo bude smerovať k nariadeniu alebo smernice. Teraz máme smernicu Komisia však navrhuje nariadenie vrátanie e, hlavných e, aspektov pôvodného návrhu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Bodu. Stanovisko je také, že vlastne ešte rada sa nezhodla, ktorým smerom sa uberie, či to bude teda z hľadiska štruktúry, či to bude smernica alebo nariadenie, alebo oboje. Bola to vlastne otázka, ktorá v rámci rady ešte stále sa pokladá za spornú. Takže ešte vlastne to nie je uzavretá vec, ako som naznačil aj vo svojom úvodnom vyjadrení. Takže snažíme sa o dosiahnutie kompromisu. My ale samozrejme zastupujeme radu, reprezentujeme ju a snažíme eh, sa vyjadrovať za celú radu, teda ne čiste prezentovať názor Írska. Čiže snažíme sa o dosiahnutie kompromisu. Ďakujem pekne, pani Wikström. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem aj pánovi ministrovi. Ďakujem vám za tento príspevok a hlavne pokiaľ ide o právo duševného vlastníctva. Mám otázku ohľadne návrhu o ochranných známkach, ktorý ste spomínali. A vlastne aj z komisie e, sú tu očakávania a dúfam, že už počas vášho predsedníctva e, niekam dospejeme. Dúfam, že vaše priority v tejto oblasti naozaj budú také, že už počas vášho predsedníctva rada dospeje k veľkému pokroku, pretože ináč naozaj bude ťažké dosiahnuť nejakú zhodu a uzavrieť túto tému počas tohto mandátu parlamentu. Takže pokiaľ je ochranné známky, pokladáme to za veľmi dôležitú vec na zabezpečenie rastu a prosperity v Európe aj po prekonaní krízy. Chcel by som na to upriamiť. A zda by ste mi vedeli povedať niečo, E, čo nám predložíte do parlamentu. Čím skôr, tým lepšie. Ďakujem za odpoveď, hovorí pán minister. Ja e, viem, že vlastne z hľadiska pra- pracovnej skupiny e, na túto tému chceme si pozrieť samozrejme aj materiály komisie a budeme samozrejme pracovať na celom tomto balíku a dúfam, že to ďalej už nebude veľmi sporné a že sa nám podarí dosiahnuť pokrok. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani Time. Áno, pán minister, ďakujem za váš eh, detailné eh, detailný úvod. Vy ste hovorili, že tá transparentnosť v eh, smernici o zverejňovaní závierok je vašou prioritou. Ja sa chcem opýtať, či Eh, tu chcete robiť aj odborné, alebo len možno, že technické meetingy. My sme doteraz mali už mnohé trilógové strednutia. Čo ehm, sa týka smernice o transparentnosti, tu sme sa veľmi nedohodli, pretože eh, za cyperského predsedníctva rady sa to eh, veľmi rýchlo skončilo nejako. Takže chcem, sa vedieť, chcem vedieť, ako vyzerá váš ďalší postup. No už a zda som navrhoval niečo, ale v podstate som poukázal na to, že sa už dosiahol značný pokrok, ale samozrejme my máme veľký záujem postúpiť ešte viac vpred, aj keď sa už veľký kus práce urobil. Samozrejme, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak eh, ak sa zhodneme na smernici o tomto, tak jednoznačne to bude na prospech podnikanie, pretože to odbúra administratívnu záťaž. A myslím, že ten návrh stojí za to, aby sme v ňom urobili pokrok. Takže budeme to podporovať. Ďakujem. Gut, ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Dobre, nemám nikoho ďalšieho, kto sa hlási, tak predsa len Tadeo Svievka a potom pani Lichtenberg. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán minister, ďakujeme za informácie, ktoré ste nám poskytol. Ja by som sa vás chcela opýtať na niečo, čo možno nebude e, predmetom e, prebiehajúcej legislatívnej práce a to je vlastne hlavná práca parlamentu, ale aj rady samozrejme, ale Chcem sa opýtať na niečo, čo je veľmi previazané s budúcou legisláciou a týka sa ehm, e, e, toho, že vieme, že e, právo veľmi často ehm, pokrývkáva za technologickými objavmi, ktoré sa, ktoré sa tu ukazujú s, práve, s kozmickou rýchlosťou a vieme veľmi dobre, že sa vystávajú hlasy, že práva duševného vlastníctva, duševné vlastníctvo alebo autorské práva boli historickým spôsobom upravené už v dnešnom čase a treba urobiť novým, novým spôsobom. Samozrejme, neurobíme to za 5 minút, lebo e, celá tá agenda je komplikovaná, ale chcem sa vás opýtať, či by nebolo dobre, keby predsedníc, Írska predsedníctvo iniciovalo takú všeobecnú e, spoločnú diskusiu, politickú diskusiu na úrovni EÚ Eh, aj eh, teda diskusiu politikov, diskusiu spotrebiteľov, eh, takisto sprostredkovateľov, vlastníkov duševných práv, aby sme si povedali, ako by to mohlo v tej novej digitálnej spoločnosti vyzerať. Takže, pán minister. Ďakujem pekne, pán minister. Súhlasím s Tedeusom, že to naozaj dôležitá oblasť Viem, že komisia zverejnila materiál, ktorý sa venuje viacerým aspektom, taktiež iniciujú dialog so zainteresovanými a pokiaľ si dobre spomínam, týka sa to otázky e, e, ťaženia údajov vedeckého výskumu e, a ďalších dôležitých oblastí, E, na ktoré zainteresovaní majú rôzne názory. Tak Taktiež ste poukázali na to, že širšia reforma duševného vlastníctva autorského práva e, je tiež dôležitá téma. Počas nášho predsedníctva chceme e, iniciovať v rady diskusiu na túto tému. Domnievam sa, že túto oblasť nie je jednoduché zreformovať a treba samozrejme sa snažiť o vyvaženosť medzi používateľmi a autormi práv duševného vlastníctva. Ale v konečnom dôsledku všetci majú spoločný záujem o právny rámec, ktorý umožní e, digitálnej ekonomike úspešne rásť a zabezpečí prístup k jej aktívom. E, som presvedčený, že potrebujeme v tom smere pokročiť e, Komisia sa ujala iniciatívy, organizuje dialog so zainteresovanými a myslím si, že ste správne nastolili túto otázku. Je to komplikovaná, sporná oblasť. Treba sa snažiť o vyvaženosť záujmov, ale opakujem, a jedna aj druhá strana majú záujem o správne riešenie, o ďalší pokrok, aby sme e, nevytvárali handicapy, e, prekážky, Takže e, e, zdieľam váš záujem, záujem a teším sa na reakcie zainteresovaných, e, takisto aj na reakcie kolegov na rade, v rade. Danke, Frau Lichtenberger. Ďakujem, pani Lichtenberger. Ono, srdečná vďaka. Dovolte mi venovať sa len v krátkosti jednotlivým takým otázkam. Vy ste hovorili o trademark. Ja mám ten dojem, že E, za posled, v poslednom čase sa táto otázka trochu zneužíva a e, napríklad je to tak, že nejaká nemecká firma e, si nechá chrániť rakúsky pozdrav krysy a potom máme rakúsku firma, nejpodom nejaká rakúska firma si nechá chrániť und tschüss, akože a dovidenia po nemecky, tak myslím si, že toto skutočne raz musí skončiť a musíme sa jednoducho um, premyslieť, že do aké miery toto chceme ešte, uh, ešte chceme uh, následovať, pretože inak je to skutočne smiešné. A myslím si, že mm, tu je skutočne potrebné e, sa tomu venovať. Za druhé, otázka copyrightu, tu sa dá mnohé povedať, ale ja si myslím, že každý copyright e, schopný budúcnosti musí mať um, ustanovenia pre uh, slepých a uh, postihnutých. Malo by to byť extrémne limitované a to aj na základe komplikovaných právnych eh, predloh, eh, keď chceme, aby to bolo férové, musíme sa v tejto otázke skutočne, musíme tu skutočne eh, byť ochotní urobiť veľký krok. Ehm, neviazať to všetko, možno, že na riešenia e, komerčné, pretože aj tí, ktorí um, pre niektorých teda to nie je možné e, byť činný cezhranične na tému patentov. Ja tu nie som veľmi um, ja som nie veľmi šťastná s tými novými riešeniami, ale pokiaľ pôjdeme tým systémom, ako sú e, značky a budeme mať množstvo patentov, tak to povedie k tomu, že e, o mnohých, o mnohých inováciách sa nebude rozvojovať na trhu, ale pred súdom, takže musia to byť len patenty, ktoré sú kvalitné, ktoré ktoré budú odpovedať e, kritériám patentovanosti a nie to, čo e, Európsky patentový úrad e, teraz obrov, s obrovským halo zverejnil. Áno, máme tu teraz nové kritéria, toto nemôže byť predsa ekonomická budúcnosť Európy, pretože pre malé a stredné podniky to znamená zvýšené náklady na súdne spory a blokuje to ďalší vývoj. A zároveň Accounting Directive, tu mám veľkú prozbu my tu máme množstvo se sedení, ktoré sme e, tu e, mali, mnohé sme dosiahli. Ja si skutočne želám od vás tiež koncentrované nasadenia, aby sa tie revenue streets, o ktorých ste hovorili, aby to bolo absolútne jasné, aby sme to jasne vyriešili, aby to bolo Eh, aby to predstavila nový krok v reportingu a druhá vec, tu ide o review close. takže pokiaľ sa nepodarí eh, tieto tri sektory, ktoré eh, boli, o ktorých sa hlasovalo aj v právnom, na právnom výbore, pozitívne stavebníctvo, Telekom a ďalšie, tak eh, pokiaľ to nebude mať budúcnosť, tak um, potom budem skutočne pochybovať o uh, ochote členských štátov uh, venovať sa tomuto. Ja uh, si myslím, že vy to urobíte, som o tom presvedčená. Samozrejme, chceme dospieť nejakému riešeniu, kedy by rada zase urobila krok smerom, eh, ústredový krok smerom k parlamentu a nebude robiť eh, blokovaciu politiku. Samozrejme, vy sám to nebudete môcť vyriešiť, ale ja staviam na vašu eh, moc presviečať. Ďakujem. Nech sa páči, pán minister. Ďakujem veľmi pekne, pani Lichtenberger naozaj veľmi e, komplexná škala otázok. Pokiaľ ide e, návrh e, obchodnej známky, pokiaľ viem, komisia by mala predložiť návrh prehodnotiť aj naredenia, aj smernicu. Urobi to na jar tohto roku. Treba počkať na to, čo všetko navrhne komisie a potom naďalej pokračovať v práci E, nad legislatívnymi návrhmi. Rád budem s vami spolupracovať. Spomnuli ste otázku e, nevidomých alebo ľudí s obmedzeniami e, zraku. Budeme sa snažiť o riešenie v rámci tých rokovaní, ktoré pokračujú v Ženeve. Chceme to urobiť do júna tohto roku a budeme sa snažiť o maximálny pokrok v otázke patentov tá e, dohoda, ktorú sme dosiahli, spočíva v tom, že treba pokračovať v tejto činnosti. E, áno, e, zobral som na vedomie vaše výhrady a určite ide o viac ako vytváranie patentov. Treba využiť všetky príležitosti, ktoré sú spojené s patentmi. To je širšia agenda, Máme e, dohodu, o ktorú sme sa snažili viac ako 20 rokov a treba e, e, to sfunkčniť. Myslím si, že to bude znamenať aj zniženie nákladov pre malé a stredné podniky, vrátanie aj toho, čo ste spomenuli, že treba podávať žiadosti vo viacerých krajinách a v rôznych jazykoch. Smernica o účtovníctve aj tu mi ide o spoluprácu s parlamentom. Viem, že ste urobili e, veľký kus práce a dúfame, že sa dohodneme e, na kompromisnom riešení, pokiaľ ide o ustanovenia o e, revízii. Naozaj veľmi nám záleží o spolupráci, na spolupráci s parlamentom Vieme, že aj pán predseda, aj e, celý e, e, výbor veľmi sa o to snažil a dúfam, že završíme túto prácu počas nášho predsedníctva. Ďakujem veľmi pekne a záver pán kolega Masep. Ďakujem za slovo. Pán minister, už som povedal dnes ráno vášmu kolegovi a aj minulý týždeň v Štrasburgu, vášmu premiérovi, že naozaj e, pocitujem veľké sim, sympatie, pretože povedzme, ja som z Astvorska a je to malý volebný obvod a vlastne máme určite vyhranené postoje k tomu, e, čo vlastne obhajujete a k tomu niektoré myšlienky. A teraz e, to, čo cítime, e, ako pozitívne, ako vnímame to, čo hovoríte, keď e, e, na to pozrieme v súvislosti s tým, že vlastne už druhýkrát predsedáte rade, dôležité je, že jedna vec sú slova, ale aby boli tie slova v súlade s činmi. A ide o to, aby predsedníctvo dokázalo presadiť tie prvky, o ktorých ste nám hovorili, v záujme pokroku, aby sa ten pokrok dosiahol. Predsa Samuel Becker, taký slávny autor írsky, tiež hovoril o, o nádejach a o čakaní na to, že niečo sa stane a o očakávaniach. Proste teraz tu máme to 6-mesačné obdobie. Um, dúfajme, že sa v ňom podarí dosiahnuť. Ale naozaj opäť opakujem význam toho, že pre oblasť auditorskej činnosti treba urobiť dôležité kroky. A to je aj vec vlád. Ide o to vlastne, keď hovoríme o tej rotácii, tých 10 rokov plus 2, o čom ste hovorili, toto všetko môže mať významný dopad. A ja ako poslanec tohto parlamentu, ako priateľ chcem povedať, že ak tu ešte mali byť ďalšie dva aby sme mali spoločnú, spoločné auditorstvo, to by bolo veľmi e, hodné. No, ak budeme uplatňovať len tú rotáciu, tak e, vlastne možno nedobrovoľne podporíme koncentráciu trhu v niektorých iných oblastiach. Ďakujem. Herr Minister, Much for your, uh, support, um... Záverom by som vám veľmi chcel poďakovať uh, za podporu. Myslím si, že uh, uh, zdieľame vašu silu. Myslím si, že Shakespeare povedal, že Častokrát to naozaj e, takýto príliv môže e, u, u, pomôcť e, e, získať e, vytúžený cieľ. Myslím si, že naozaj máme takúto vlnu v, Európu a, v Európe a mali by sme to využiť. Ďakujem pekne za prejav podpory a ubezpečím vás, že sa budeme veľmi snažiť v tomto smere. Vielen herzlichen Dank für Herrn Minister, dass Sie uns hier... Srdečne vďaka pánovi ministrovi, že ste E, tu s nami strávili čas. Myslím celý výbor želá írskému predsedníctvu veľa šťastia a veľa úspechov. E, dúfame, že to bude úspešné pre e, tak írske predsedníctvo, ako aj pre celú, celú náš, naše spoločenstvo. Dobre, takže nemáme už tak veľa toho, čo nám zostáva. 32, subsidiarita. Tu máte zoznam Eh, myslím, že tu nemáme čo povedať. Pán kolega Karim tu nie je. A teraz môžeme prejsť eh, k bodu rôzne. Máte v bode rôzne nejaké poznámky? Pokiaľ nie, OK. Ďalšie stretnutie bude 20. februára 2013 o 9. Tým končím dnešné zasadnutie. Ďakujem. Yes, I hope so.